Good morning, dear colleagues. If you would like to take your... Drahé kolegyne, kolegovia, postavte sa. Days. Ideš? Thank you. Vážení kolegovia, začneme. Um, ďakujem, že uh, budete dávať trošku pozor, ale chcem poďako- uh, po- uh, privítať tu nového člena výboru, pán Rupert Matius, e, sedí tu pred nami, takže vitajte. Je tu na namiesto pána Dankena. Prvý bod na programe je správa o tom, ako prebiehajú rokovania v rámci trialógu. Máme druhý neformálny trialóg, pokiaľ ide o e, odpadový balíček, kde parlament, rada a komisia vykonali výmenu názorov, pokiaľ ide o témy súvisiace s prípravou na technické úrovni. Rada naďalej zamieta snahu parlamentu, pokiaľ ide o tie kľúčové témy, ako napríklad e, ciele v oblasti potravinového odpadu na roky 2025, respektíve 30, e, a takisto aj pokiaľ ide indikatívne opatrenia smerom k obehovému hospodárstvu. A e, pokiaľ ten druhý trialog prebehla diskusia k viacerým kľúčovým témam, ako napríklad e, ciele a metódy výpočtu, výnimky, bioodpad, e, separovaný odpad a tak ďalej. A bolo rozhodnuté, že, technick, že, že teda technická úroveň dostane mandát, aby diskusie pokračovali, aby sa pripravoval ďalší trialog, ktorý bude v septembri. Druhá téma potom je ETS, Druhý neformálny trialog sa uskutočnil na základe eh, nášho, našej pozície z 15. februára a z, eh, aj na základe mandátu Koreperu z 19. maja. Tri inštitúcie eh, si prešli výsledky technických stretnutí k viacerým bodom, pokiaľ ide o lepšie zladenie z úrovňou produkcie, pokiaľ ide takisto o benchmarky, kvalitatívne hodnotenie a hodnotenie tzv. protkom v rámci ustanovení e, úniku uhlíka alebo presne uhlíka a takisto v súvislosti s Parískou revíziou predsedníctvo e, pripravilo viaceré kompromisy pre členské štáty a e, predstavilo pozíciu rady, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy parlamentu, ktoré, ktoré nie je nejakým spôsobom reflektované v tom všeobecnom prístupe alebo tie pozmeňovacie návrhy, ktoré tam nie sú zachytené, najmä pokiaľ ide napríklad letectvo alebo e, lodnú e, dopravu, nepriame náklady, menší emitory a tak ďalej. A potom e, prebehla orientačná diskusia, pokiaľ ide o ten tzv. trojuholník tém, čo sú ambície, efektívna ochrana e, proti riziku úniku uhlíka a fondy A. Dohodli sme sa, že pokrok môže byť dosiahnutý vo viacerých e, témach, ako napríklad článok 10D ustanovenia MSR mali emitory a zjednodušovanie. A potom e, včera prebehol ďalší neformálny triálog, kde sme opäť diskutovali o kľúčových témach e, v tejto súvislosti a teda rôznych potrebách, ktoré sú e, navzájom prepojené. Otázky a vyjasnenia zazneli, pokiaľ ide o ambíciu návrhu a konkrétne pokiaľ ide o ustanovenia MSR a prvky revízie. A vyžiadali sme si ďalšie vysvetlenia, pokiaľ ide o tému e, benchmarkov, voľné a možné spustenie, cross e, alebo cez, faktor, cez e, sektorových faktorov a takisto sme hovorili o nepriamej kompenzácií za náklady. Takisto sa prebrala téma článku 10d. Parlament ďalej hovoril o e, tých povolenkách, ktoré sú nevyužité v rámci fázy 3. A tri inštitúcie sa e, dohodli, že tému modernizácia MSR dajú alebo posunú na technickú úroveň. Ďalší trialog je plánovaný na 13. septembra a dve technické stretnutia sa dovtedy uskutočnia. Potom ROHS, ROS, e, tam bolo stretnutie 21. júnu júna, teda trialog, kde sme dosiahali e, predbežnú e, celkovú dohodu s tým, že operácie na, se, na sekundárnom trhu pre elektronické, elektrické zariadenia ktoré sú ponovom zahrnuté pod ROX, budú zabezpečené a takisto aj e, národné súčiastky v tomto prípade, pokiaľ sú e, dané na trh alebo uvedené na trh pred 22. júlom 2009 na špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú na novo použitých e, národných súčastiek z takýchto zariadení boli zahrnuté tiež, zahrnuté tiež pokiaľ to opätovné použitie sa uskutočne v rámci auditovateľných návratných systémov business to business, ktoré majú uzavretú slučku. A komisia e, poskytne žiadateľovi, členským štátom aj parlamentu isté, isté časové e, predstavy, pokiaľ ide o prijatie e, jej rozhodnutí, čo sa týka výnimiek. Dohoda bola podporená kore 28. júna a my dnes o tomu budeme takisto hlasovať dnes do obeda a plenárne hlasovanie by potom bolo nastavené na 1. oktobra. Máme tu kolegu, ktorí sa zúčastňujú na misii 20. E, na, pardon, na 71. rozhodnutie e, výboru pre ochranu e, morského životného prostredia, Marine Environment Protection Committee, ktorá, ktorá funguje v rámci IMO, Medzinárodnej námornej organizácie a Konkrétne tam bol pán Ekaut eh, a pán Faria, ktorí sa tam zúčastnili a poprosila by som ich, aby sa vyjadrili k tejto misii, ako to prebehlo. Pán Faria, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako dobre viete, toto bol po tretíkrát, čo Európsky parlament vyslal misiu na IMO. Bolo to 71. stretnutie výboru pre ochranu životného prostredia, morského životného prostredia C 71. E, a toto stretnutie sa uskutočnilo v Londýne 3. až 5. júla 2017, či teraz nedávno. E, Buzz Eichhout a ja sme sa tam súčasnili. A teda bolo to tretíkrát, čo výbor Envy vyslal svojich členov na takéto stretnutie. Pokiaľ ide o toto stretnutie, môžem povedať, že bolo to, bola to prvá, teda týždeň predtým prebehla prvá skupina a v téme GHG, ktorá teda prebehla a takisto túto tému GHG sme e, preberali týchto skleníkových plynov teda aj na tom stretnutí 71. kde sme boli prítomní my. Diskusie boli veľmi plodné, ale ak otázka je, aké konkrétne výsledky sa dosiahli za posledné e, týždne, tak e, treba povedať, že e, tak ako vždy vlastne pokračovanie diskusí. My sme očakávali, že by sme sa mohli dopracovať aspoň k politickej dohode, pokiaľ ide o globálne sektorové ciele do roku 2018, ale na konci týchto dvoch týždňov sme sa nedopracovali k takýmto záväzkom. Naše očakávanie bolo, že by sme dosiahli politické odhodlanie implementovať e, krátkodobé opatrenia, čo možno najskôr a existuje e, zoznam možných krátkodobých e, opatrení, napríklad obmedzovanie rýchlosti v prípade lodi a tak ďalej, ale je to iba zoznam, kde zatiaľ žiadne záväzky nepadli. A teda už vôbec nie je možno v nejakej implementácii. A pokiaľ ide o e, emisie v lodnom sektore, e, bolo by dobre dosiahnuť tam čo najskôr e, konkrétne výsledky, aby sa dosiahli aj tie nastavenia z Parískej dohody a ďalej by sa už načak- čakať teda nemalo. MEP71 sa dohodlo takisto že rozhodnutie, pokiaľ ide o dizajn nových lodí, sa e, presunie na rok 2019. Takže e, tie lode, ktoré dnes e, staviame, tie sa budú používať ešte v 40. rokoch alebo 50. tohto storočia. A keďže emisie sa majú do polovice tohto storočia výrazne znižiť, je neakceptovateľné, že IMO toto rozhodnutie stále odsúva na neskôr. A takisto ďalšia problematická vec je to, že IMO sa rozhodlo nedať robustné systémy verifikácie, pokiaľ ide o zber dát. Ten systém, ktorý tam je momentálne nastavený, nie je vôbec silný, nie je robustný, e, nie je taký, ako by sme si ho my v rámci Európy e, predstavovali. Toto treba e, mať na pamäti, keď budeme o tejto téme hovoriť do budúcna. Ale takisto sa veľa hovorilo o tom, že IMO má dosahovať konkrétne výsledky, pokiaľ ide o stratégiu v oblasti skleníkových plynov. A bolo povedané, že opatrenia budú príjmané iba vtedy, ak e, nebudú e, fungovať nejaké nastavenia na úrovni IMO, že vtedy budeme konať na európskej úrovni. A vyzerá to, že e, tento systém lodnej dopravy nakoniec bude zahrnutý do EU ETS. A vyzerá to, že IMO opäť spravilo tento istý postup, teda že veľa sa rozpráva, sú mnohé bilaterálne stretnutia a veľmi málo konkrétnych výsledkov. Ja si myslím, že zlyhanie by nemalo byť e, reálnou možnosťou a to je teda uh, môj záver stretnutia, stretnutia minulého, z minulého týždňa a takisto zopakujem, že sme boli veľmi optimistickí, pokiaľ ide o závery toho stretnutia z toho prechádzajúceho stretnutia teda a dúfali sme, že v rámci MEPC sa dosiahne ďalší e, výsledok alebo pokrok, ale to sa nestalo, takže sme boli trochu sklamaní. Neviem, či ešte aj Basa chce tomu vyjadriť, ale počkajme si na ďalšie MPC e a ako sa u nás v Portugalsku hovorí, dúfajme, že e, sa nám to jedného dňa e, podarí. Nakoniec to je, má túto povinnosť. Dobre, ďakujem ďalej pán Eckhout, ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem kolega Faria za to, čo ste povedali e, a zhrnuli to, čo sa stalo minulý týždeň v Londýne na tom stretnutí MPC 71. Bola to dobrá misia ľudí, dokonca aj pán Junker sa hneval na nás, sme boli v Londýne a nie na plenárke v Štrasburgu. Čiže bolo to klasické stretnutie IMO, kde môžete hovoriť, je pohár z polovice plný alebo z polovice prázdny. Podľa toho, ako sa na to pozeráte. Keď ste z IMO a ste zvyknutí na ich tempo práce, tak môžete povedať možno, že aj istá zmena nálady tam existuje a to je najmä vďaka pacifickým eh, ostrovom, to je ostrovom v Tichomori, napríklad Tuvalu, Maršalové ostrovy, Bahamy a tak ďalej. Tieto sú politickejšie, než teraz boli. Predtým to bola technická úroveň, častokrát to ľudia z registrov e, lodí a teraz vidíte, že tieto ostrovy si uvedomujú dopady klimatických zmien, že treba niečo spraviť a teda dodávajú tam istú dynamiku, ktorá je pozitívna a ktorá z pohľadu IMO bol som tam iba tretíkrát a vidíte, že tam naozaj prebiehajú isté diskusie o tom, že treba niečo robiť s klimatickými zmenami. Ale keď sa pozrite na to z tej druhej strany, čo sa presne rozhodlo, rozhodnuté bolo, že budeme pracovať na stratégii, ktorá bude prijatá v roku 2018, ktorá potom začne od roku 2023 platiť. Takže tak toto je zase z tej druhej strany pravdivé. A je veľmi dôležité povedať, že stratégia, ktorá bude prijatá budúci e, rok v apríli 2018, že by to mala byť nejaká vízia, ktorá bude mať konkrétne ciele, konkrétne opatrenia, krátkodobé, okamžité, nebudeme čakať na 2023 a tak ďalej. A teda samozrejme potom aj strednodobé a dlhodobé ciele. Či to sa naozaj stane, to ešte nevieme. Sú isté strany, ktoré na to tlačia. Myslím, že tieto ostrovy v Tichomori spoločne s Európskou úniou máme spoločne istú schopnosť posunúť to dopredu, ale je zjavné, že sú aj krajiny, ktoré nie sú ochotné e, zatiaľ e, konať a to bude aj e, tá diskusia v rámci tých dvoch tzv. intersessions, jedna bude v oktobri a tá druhá bude tesne pred tým ďalším stretnutím MEPC 72 a to bude rozhodujúce teda, či príjem, príjmeme tú stratégiu na ďalšom MEPC. Isté kroky boli podniknuté týmto smerom. To tempo je stále príliš pomale, aspoň z môjho pohľadu, ale uvidíme, čo sa stane. Máme ešte na to rok a dúfajme, že táto stratégia bude mať okamžité aktivity, pretože aby sme čakali do roku 2023, to nie je možné. Posledná vec. Uzavreli tú tému systému zbierania údajov, ale sú tam, ako aj pán Fariáš povedal, veľké rozdiely oproti európskemu projektu MRV, pokiaľ ide o verifikáciu tretie strany a tak ďalej. To sú veľmi dôležité veci, ktoré by tam mali zostať z toho európskeho prístupu, podľa mňa, ale bude ešte diskusia o tom, ako zladiť európsky prístup s týmto rozhodnutím IMO, ktoré bolo prijaté. Takže veľa práce nás ešte čaká, ale bolo užitočné byť tam prítomný, pretože vidíte, že prítomnosť Európskeho parlamentu, istý politický tlak, E, vedie k tomu, že tie strany sa e, hýbu, ale ten pohyb je taký, e, taký, také tempo je to, ktoré proste je vlastné IEM, takže treba byť rýchlejší. Ďakujem pekne. Videli sme, ako je to v prípade Maršalových ostrovov. Prezident sa tohto roku zúčastnil schôdze, stretnutia niektorými s vami, s niektorými z vás v Štrásburgu Dali mi informáciu, že aj komisia má vystúpiť k tejto téme. Pani Morser, to je to. Ďakujem, dobrý deň. Ja by som sa chcela poďakovať mene komisie členom tohto výboru za to, že sa k nám pridali v Londýne v našej snahe osloviť tretie krajiny, tak aby sme pokročili, pokiaľ ide o klimatickú agendu v oblasti lodného priemyslu, ako už bolo spomenuté, táto tretia schôdza bola podstatná z pohľadu oslovenia predovšetkým skeptických delegácií. A ja sa stotožňujem s veľkou časťou toho hodnotenia z toho pohľadu, že tá atmosféra sa lepší a že veci sa dávajú do pohybu. Treba si byť vedomý skutočnosti, že toto je agentúra EÚ, kde je zlúčených 170, niekoľko, okolo 170 strajín na základe konsenzu Takže už to samotnej definície veci idú pomalšie v porovnaní s tým, ako fungujú v kontexte Európskej únie. Bolo ale pozitívne zaznamenať to, že blok, taká skupina krajín, ktoré tradične blokovali čokoľvek z pohľadu znižovania emisí, e, sa oslabuje a vzniká tu pokrok. Naše hodnotenie zo komisie, zo strany komisie je také, že do roku 2018 bude vypracovaná taká prvá stratégia. Súhlasím, že do roku 2023 budem musieť počkať na schválenie konkrétnych opatrení, ale takisto by som chcela spomenúť, že IMO bola prvou medzinárodnou agentúrou, ktorá predložila povinný design štandard, pokiaľ ide o lode, ktoré sú energeticky efektívne, účinné. To je vec platná už od roku 2013, aj to bude predmetom zlepšenia a takisto sme videli, že v tak ako aj v prípade zberu údajov, čokoľvek e, rozhodne táto agentúra na úrovni OSN, to trvá istú chvíľu, ale potom tá samotná implementácia už prebieha pomerne rýchle. Takisto by som rada spomenula, že projekt tvorby kapacít, ktorý je financovaný Európskou úniou v objeme 10 miliónov eur, ktorého cieľom je vytvorenie 5 centier spolupráce v oblasti námornej dopravy získal značnú vizibilitu a takisto aj ocenenie od eh, tých skeptických krajín a dúfame, že sa nám podarí zúročiť efekt tejto technickej spolupráce aj do budúcich rokovaní. Pokiaľ ide o komisiu, toto je spoločné úsilie na úrovni kolegov z dopravy a klimatických zmien. A teraz odozdám slovo kolegovi, ktorý veľmi pozorne sleduje otázku systému e, zberu údajov a systému EÚ z pohľadu posúdenia toho, ako sa dajú tieto veci zlúčiť. Ďakujem, áno. A teraz ja niekoľko slov ohľadom systémov zberu údajov, ktorý bol prijatý na úrovni MPC e, minulú jeseň v oktobri a na tejto schôdzi e, výbor schválil dve zostávajúce usmernenia, pokiaľ ide o implementáciu. Týkajú sa riadenia databázy a tu vidíme v rámci nášho vyhodnotenia pomerne pozitívny výsledok. Tieto usmernenia poskytujú také nástroje pre sekretariat IMO, ktorí majú zabezpečiť úplnosť údajov. A druhá usmernenie sa týka verifikácie alebo overenia tých zozbieraných údajov a tu e, vidíme to, ako už naznačili členovia, pomerne značné rozdiely medzi európskym systémom a systémom IMO verifikácia alebo overovanie na úrovni IMO je na vysokej úrovni, e, teda prebieha z vysokej úrovni a nejde do takej miery podrobnosti, ako sme zvyknutí z nášho systému. Každopádne ďalší krok na úrovni EÚ, na úrovni komisie je preskúmanie tej, toho nariadenia o IMO. E, myslím, že pred dvoma týždňami sme už e, zverejnili hodnotenie vplyvu a teraz pripravujeme dotazník na účely verejnej konzultácie a potom prebehnú konzultácie so zainteresovanými stranami a takisto aj vypracovanie hodnotenia vplyvu, ako je bežné. Ďakujem pekne, tým sme uzavreli prvý bod nášho programu. Teraz, e, drahé kolegyne, kolegové, dúfam, že ste pripravení na hlasovanie. Máte kartičky hlasovacie do hlasovacích zariadení. I hope you are. We are starting with an easy one. Začíname tým jednoduchším. So, it's a single vote. Je to jedno hlasovanie, pokiaľ ide o námietky vo veci GMO, geneticky modifikovaných organizmov. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Did everyone voted? Všetci ste hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhé hlasovanie ROHS, e to je text, ktorý bol schválený medzi parlamentom a radou. A menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujem pekne. Gambus report. Správa Gambus. Procedurálne pravidla, pokiaľ ide o environmentálne vykazovanie alebo vykazníctvo. si návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 10, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Návrh 16 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 19, kto je za, kto je proti, zdržal sa prijatý. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 29, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 30, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Dvojka, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí, Šeska za, proti, zdržali sa, prijatí. 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz budeme hlasovať o návrhu správy v pozmenenej a doplnenej podobe. Elektronickým hlasovaním hlasujte, prosím. And the vote is closed. And it is adopted. Konec hlasovania prijaté. We vote on the decision. We vote on the decision to open the institutional negotiations. Ohľadom otvorenia rokovaní, ďalšie hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. And the vote is closed. And it is... E, Konec hlasovania a je to prijaté. Thank you very much. Next we vote on Flanagan report. Ďalej budeme hlasovať o správe Flanagan, opatrenia na ochranu ohlasovateľov, oznamovateľov korupcie. Samozrejme tých, ktorí konajú v mene verejného záujmu. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 35 za, proti. Overíme. Dovolte za úplne. Hlasujte, prosím. And is closed. Rejected. Amendment 36. E, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa prijaté. E, pozmeňujúci návrh 37 za, proti zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa, overíme. Overíme 40, hlasujte prosím. The vote is closed. Koniec hlasovania. 41 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 eh, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, Zdržali sa, overíme. Overíme druhú časť. Hlasujte, prosím. The vote is closed. hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 78 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, 87 overiť, dobre, overme 87. Hlasujme prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 88 za. 88 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 89 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 91 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté.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 proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 15, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím. And the vote is closed. And it is... Konec hlasovania prijaté. Gratulujeme. Ďakujem pekne. Next vote is on Girling report. Práva Gerling o obmedzení rozsahu pôsobnosti, pokiaľ ide o aktivity v oblasti leteckého odvetvia, leteckého priemyslu. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 12, nie, 11 e, 12 sme hlasovali spoločne. Teraz kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 137, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4. Za, proti, zdržali sa prijatí. Budeme hlasovať o TRAN 10 a pozmeňovací návrh 90 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. ITRE 14 za? Pardon, 13. Ospravedlňujem sa, ITRE prepadáva. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Aj ten prepadáva. Mhm. 91. Pozmeňovací návrh 91. to je za? Ja som povedal, že dobrý. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh, e, pardon, kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 99 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňovací návrh 100, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 101, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa schválení, 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 103 za, proti, zdržali sa schválení, 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválení. O niekoľko stránok ďalej nájdete pozmeňovací návrh 125, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 126 za, proti, zdržali sa, schválený. Tran 12 za, proti, prepačte, ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, tento je troška, toto je, je to tu príliš farebné na moje oči. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. ITRE 1 za, proti, zdrž, e, zdržali sa, overíme to. Otváram hlasovanie. ITRE 1. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 25 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 26 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. ITRE 2 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 3 za, proti, zdržali sa. Overíme. Overujeme ITRE 3, otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Schválený 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 1 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Tridsaťtri za, proti, zdržali sa zamietnutí 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí 36 za, proti, e, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zamietnutí ITRE 4 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí 42 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Štyridsaťtri za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválení. Trans 6 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť e, prepadáva. A teraz prechádzame na 52 za. Hovorím, hovoríme o návrhu 52 proti. Zdržali sa zamietnutí. ITRE 8 za, proti zdržali sa zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa schválení. 55 za, prijatý 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Vytra 10. Nie. Kto je za? Proti, zdržali sa. Nevidela som, čo robia socialisti. Ste proti alebo za? Tak je schválený pozmeňovací návrh. Chcete overiť? ITRE 10. Otvárame hlasovanie o ITRE 10. Uzatvárame hlasovanie. Schválenie. 7. To je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 64 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 8 za, proti, zdržali sa schválení. kto je za, 65, proti, zdržali sa zamietnutí. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 69 za, proti, zdržali sa schválení. A konečné hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. A teraz hlasovanie uzatváram. Je to schválený, eh, schválené. Ďakujem, blahoželáme. Ešte raz ďakujem. Takže dúfam, že ste pripravení na, na ďalšiu rozpravu. Vyzerá to celkom konzistentne. Ďalšie hlasovanie sa bude týkať LULUCF. Začíname e, pozmeňovací návrhom 94, kto je za, proti. Overíme to. Overíme. Prvé, prvé overenie. Otvárame hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválený. 101 za, proti, zdržali sa. Pardon, overíme to, overíme 101. Uzatváram hlasovanie. Hm. Zamietnutý. Kompromis 14 e, za, proti, zdržali sa, schválený. 118, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 134, druhá časť. Ehm, hlasujeme spolu s Agri, teda to je Agri 21, časť 2. Kto je za týchto, tieto dva? Proti? Zdržali sa? Schválené. 136 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 138, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, zamietnutý, 141 za, proti, zdržali sa schválení, Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa schválený. DB 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 148 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 147, prepačte, chcete overiť 148? Otváram hlasovanie. Čiže uzatváram hlasovanie, ako to vyzerá. 148 bola zamietnutá, teraz teda 147, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený. 155, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Agri 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 158 ehm, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 159 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Hovoríme 159. Otváram hlasovanie. um, zamietnutý. Agri 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 160, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 161 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 162 prepadáva prechádzame na kompromis 16a, e, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme to, ak chcete. Kompromis 16a, vypustenie slova intensity. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie zamietnutý. Kompromis 16b za, proti, zdržali sa prijatí. I 32 za, proti, zdržali sa schválení. I 33 za, proti, zdržali sa signály, ktoré dostávam, sú trocha nejednoznačné. Socialisti sú za či proti, nevieme. Takže overíme to. Otváram hlasovanie. Z pléna sa niekto pýta, o čom hlasujeme. Hlasujeme o ITR 33. Teda otváram, teda uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 5. Kto je za? Kompromis 5. Áno, pán Lies. Kompromis 5. Strana je 17 v mojom dokumente, neviem, ako to máte rozstránkované vy. Za, proti, zdržali sa schválení. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 247 a Agri 41, lebo sú rovnaké, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 248 ehm, za, proti, zdržali sa, zamietnutí 249 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 250 ehm, za, proti, zdržali sa, zamietnutí Overíme. Overíme 250. -ku. Otváram hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 251 a 252, ktoré sú identické, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 253, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 254 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 255 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 258 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 38 za, proti, zdržali sa prijatí. ITRE 39 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 40, kto je za, proti, prepačte, ospravedlňujem sa, preskočili sme kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený ITRE 40, je na rade teraz prija- za, proti, zdržali sa zamietnutí, ITRE 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 53, Agri 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí 292 za, proti, zdržali sa zamietnutí ITRE 1 za, proti, zdržali sa overíme ITRE 1 otváram hlasovanie uzatváram hlasovanie schválený. ITRE 2 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený. DV5 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Agri 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 42 za, proti, zdržali sa, schválený. ITRE 7 za, proti, zdržali sa schválený návrh eh, DV6 za, proti, zdržali sa schválený 48 za, proti, zdržali sa, overíme 48. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie zamietnutý. ITRE 8 za, proti, overíme, overíme ITRE 8. Niektorí nedali najavo svoj úmysel hlasovací. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 49 za, proti. Overíme 49. Otváram hlasovanie. tento hlasovací zoznam sa ťažko analýzuje, hovorí pani predsedajúca. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz prechádzame na kompromis 9. E, kto je za kompromis 9? proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 58, 59 a Agri 7 sú, te prepadávajú. Agri 8, kto je za Agri 8? Proti, zdržali sa, návrh prijatý. 62, pardon, ten odpadáva. Ideme ďalej na návrh číslo 67. Návrh číslo 67, kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. 73 za. Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 74 za. Proti? Zdržali sa. Návrh zamietnutý. ITRE 12 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Agri 10 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 75 za, proti, zdržali sa, I ITRE 13 za, proti, zdržali sa. Overíme si ITRE 13, myslím, že to bolo prijaté, ale overujeme to. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 76 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 77 za, proti, zdržali sa. Návrh zametnutý. 85 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnutý, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 86, to je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Návrh číslo 10, to je za. Proti, zdržali sa návrh prijatý. ITRE 15 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za. Proti, zdržali sa prijatý. ITRE 17 za. Proti, zdržali sa návrh zamietnutý. ITRE 18 za proti, zdržali sa, návrh prijatý. DV 8, proti, teda za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, DV 9, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, ale to si pre istotu overíme. Ďakujem. Konec hlasovania, návrh bol prijatý. 9.10, kto je za? Proti, zdržali sa, návrh prijatý. 9.11, za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 9.12, za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý. Teraz hlasujeme o konečnom e, texte. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý, gratulujeme. Takže tým pádom máme hlasovanie e, za sebou. Ďalší bod je prezentácia estonského predsedníctva. Minister pre životné prostredie sem príde na 11.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

Good afternoon again, colleagues. Or maybe not. Takže kolegovia, budeme pokračovať. A konkrétne vám chcem poďakovať že ste si pomaličky posadali a na programe máme výmenu názorov s estonským predsedníctvom konkrétne s pánom Simom Kislerom, ktorý je minister životného prostredia v Estonsku. Je tu, aby sme spoločne diskutovali, ako vždy na začiatku každého predsedníctva, o prioritách daného predsedníctva na najbližšie obdobie. Pán minister, dnes sme hlasovali o téme ETS letectvo a takisto aj LULU CF to sme schválili, takže dúfame, že budete sa venovať počas vášho predsedníctva týmto dôležitým e, témam, ktoré máme v rámci životného prostredia a takisto aj témam klimatických zmien. Máme tam tých bodov dosť veľa a určite sa tešíme spoločne na to, aby sme spolupracovali úspešne a aby sme tieto legislatívne body e, spoločne hm, potlačili Ďalej dosiahli, dosiahli v nich pokrok. Takže nech sa páči vaša prezentácia. Áno, ďakujem pekne. E, pani predsednička, dámy a páni, teší ma, že som tu dnes na vašom výbore, aby sme hovorili spoločne o tom, ako môžeme dosahovať pokrok v oblasti environmentálnej agendy Európskej únie na prospech e, dobrého života pre našich európskych občanov a zároveň aby sme e, zabezpečili e, to, že naše aktivity budú spadať pod ekologické limity našej planéty. Estonsko vstúpilo do EÚ v roku 2004 a teraz je to prvýkrát, čo sa nám dostalo tej pocty, že môžeme byť aj my presinskou krajinou v Rade EÚ. A teda je to pre nás veľká česť a poviem niečo preto aj po estonsky. Budúci rok Estonsko oslaví svoje ste výročie a tak chceli sme aj naše predsedníctvo mať v tom čase, ale nakoniec sa to ukázalo alebo vyvinulo tak, že máme to vlastne o rok dopredu to predsedníctvo a to samozrejme nie je žiadny problém. Budeme konať počas nášho predsedníctva takým spôsobom, aby sme vždy konali v prospech eh, celej Európskej únie. Budeme sa snažiť eh, vždy eh, konkrétne návrhy riešiť efektívnym a konštruktívnym spôsobom. A teraz sa vrátim naspäť do angličtiny. Dnes eh, je med, Svetový deň populácie. Momentálne máme na svete 7,5 miliardy eh, ľudí a podľa najnovších eh, odhadov OSN svet do roku 2050 dosiahne počet obyvateľov okolo 10 miliard, čo je katastrofická predstava, pokiaľ naše postupy v oblasti výroby a spotreby sa nezmenia, ale našťastie Európa už momentálne prechádza smerom k obehovému hospodárstvu, ktoré je efektívne pokiaľ je využívanie zdrojov a nízkouhlíkové. Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem zúrazniť, že my si myslíme, že Európsky parlament je dôležitým partnerom e, nás e, v legislatívnom procese a tešíme sa na produktívnu spoluprácu s členmi tohto výboru. Sme pripravení e, viesť konštruktívny dialog, aby sme dosiahli čo možno najlepšie regulačné riešenia. Naše priority sú tri. Klimatické zmeny, obehové hospodárstvo a ekoinovácie. Otázky, ktoré sa týkajú verejného zdravia a bezpečnosti e, potravín, e, tým sa bude venovať e, ďalší kolega, minister zdravotníctva a práce Evgení Osinovský. Návrhy, ktoré budem spomínať ja, boli dané ako prioritné témy na program Európskej e, legislatívnej agendy na rok 2017. Estonsko chce e, pokračovať e, v tom pokroku, ktorý dosiahli naši kolegovia z Malty a chceme e, jednotlivé témy čo najviac posunúť dopredu. Téma klimatických zmien tá je najdôležitejšia na našom zozname priorit. Estonské predsedníctvo pracuje na tom, aby návrhy Európskeho rámca pre klímu a energetiku 2030 eh, boli mm, úspešne zvládnuté a aby sme mohli znižovať eh, skleníkové emisie alebo emisie skleníkových plynov o 40 počas budúceho 10 ročia. Začnem eh, s tým najdôležitejším bodom, to je ETS. Chceme v tejto oblasti konať produktívnym spôsobom, my chceme mať taký systém ETS, ktorý, je, ktorý naozaj splňa svoj e, cieľ a ktorý nám umožní naše cieľ do 2030 splniť. Pokiaľ ide o emisie v letectve, e, chceli by sme začať a, a jednotlivé trialógy a pokiaľ možno takisto aj ukončiť tieto trialógy. A samozrejme pri tejto príležitosti chcem gratulovať a pogratulovať e, vám k tomu úspešnému, úspešnému hlasovaniu dnes do obeda. Malské predsedníctvo dosiahlo negociačný mandát v júni a sme ochotní a pripravení konať, eh, naštartovať komunikáciu s parlamentom čo možno najskôr. Eh, chceme zabezpečiť právnu istotu pre operátorov eh, lietadiel a ukázať, že európska podpora k globálnym opatreniam platí v rámci naplánovanej dohody ICAO. Čiže ten dynamický moment tam istý je a tešíme sa na produktívnu spoluprácu s pani spravodajkňou Julie Gerling, pokiaľ ide obidva návrhy ETS. A takisto chcem povedať, že si ceníme, že pani Gerlingová eh, navštívila Estonsko v máji a že sa, že sa s nami eh, stretla. Teraz pokiaľ sa pozrieme na sektory, ktoré spadajú mimo ETS, teší ma, že v tejto oblasti parlament dosiahol pokrok a gratulujeme pánovi spravodajcovi Gerbrandimu k tomu, že dosiahol mandát pre trialógy v prípade tzv. effort sharing regulation. Takisto si uh, ceníme kvalitnú prácu, pokiaľ ide o nariadenie LULCF v rámci uh, líderstva spravodajca Norberta Linsa. Gratulujeme vám k úspešnému hlasovaniu dnes do obeda. My pracujeme na tom, aby sme dosiahli kompromis s radou a našim cieľom je dosiahnuť spoločný prístup v oktobri a začať eh, trialógy predtým, ako sa eh, naše funkčné obdobie skončí. A na záver, pokiaľ ešte klimatické zmeny, chcem spomenúť eh, tému medzinárodných rokovaní. Európa má veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o dosiahnutie Parískej dohody a my naše odhodlanie opäť potvrdzujeme. Celý svet očakáva, že Európa bude zohrávať líderskú pozíciu e, alebo úlohu, pokiaľ ide implementáciu Parískej agendy. V tejto súvislosti bude v novembrovi COP23 dôležitým milníkom, e, pretože klimatické klimatické aktivity v tejto oblasti e, už dosahujú rozhodujúcu fázu. Estonské predsedníctvo sa bude sústredovať na dosahovanie a implementáciu Parížského pracovného programu a vytvárania podmienok pre e, úspešný dialog roku 2018. Tieto témy budeme spomínať a diskutovať o nich aj na neformálnej ministerskej schôdzke v Taline. E, druhým, e, druhou hlavnou témou nášho predsedníctva bude práve prechod smerom k obehovému hospodárstvu. Momentálne rokujeme o odpadovom balíčku, ktorý bude predstavovať základ pre takéto obehové hospodárstvo, ktoré bude efektívne využívať svoje zdroje. Samozrejme, tento balíček je vysoko technický, to si uvedomujeme a my chceme dosiahnuť takú dohodu, ktorá bude férová a vyvážená. Chcel by som e, naozaj oceniť prácu pani spravodajkyne Simony Bonafé. E, je to naozaj e, veľmi užitočná práca, pričom návrhy sú veľmi technické a komplikované. Zároveň sa tešíme na pripravované návrhy komisie, ktoré budú predstavovať ďalšiu e, fázu e, toho balíčka o e, obehovom hospodárstve. Máme tu návrhy, pokiaľ ide o plasty, máme tu návrhy, pokiaľ ide o opätovné využívanie odpadových, odpadových vôd a takisto návrhy týkajúce sa chemikálií, produktov a odpadov. Okrem toho Estonsko bude zdôrazňovať úlohu ekoinovácií v rámci prechodu k obehovému hospodárstvu. Je to spoločná priorita pre naše e, predsedníctvo a ďalšie predsedníctva v našom e, triu, čo sú Bulharsko a Rakúsko. Spoločne chceme e, poskytnúť konštruktívny vstup pre podporu týchto tém na európskej úrovni. Už teraz vo štvrtok máme neformálnu e, ministerskú schôdzku v Talíne, kde budeme sa venovať témam ako je produktová transparentnosť, inteligentné mesta a financovanie trvalo udržateľného rastu. Mesiac október budeme venovať ekoinováciám a e, takisto budeme organizovať viacero podujatí, ktoré sa budú venovať digitálnym a takisto aj prírodným riešeniam. Našim e, konečným cieľom je e, prijať e, závery rady v decembri k tejto téme a do konca nášho 3 v roku 2018 dúfame, že sa vytvorí integrovaný prístup pre koherentnú politiku v oblasti produktov. Okrem toho by sme chceli posilniť úlohu spotrebiteľov, vrátanie verejného sektoru a to by e, mohlo e, zvýšiť dopyt po ekoinovatívnych riešeniach prostredníctvom tzv. zeleného a obehového obstarávania. To, že sa sústredíme na tieto ekoinovácie, je zladené aj s našimi širšími cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, tak ako sú uvedené v agende 2030. Vítame aktívnu pozíciu parlamentu a takisto aj nedávne uznesenie v tejto téme. Ceníme si iniciatívu, ktorú spravodajca Sebdans prejavil v tejto téme. Rada prijala závery v júni a tešíme sa na ďalšie aktivity zo strany komisie, tak aby sa identifikovali nedostatky nedostatky v politike EÚ, aby sa navrhla stratégia pre implementáciu. Aby som túto prezentáciu uzavrel, chcel by som povedať, že Poprvé, e, predsedníctvo Estonska chce dosiahnuť výrazný pokrok, pokiaľ ide o návrhy, čo sa týka európskeho systému znižovania emisia, takisto pokiaľ ide o ten odpadový balíček. Takisto chcem zdôrazniť, že my považujeme členov tohto výboru za dôležitých partnerov, pokiaľ ide o dosahovanie týchto cieľov. Ďakujem e, veľmi pekne za vašu pozornosť a teraz pokiaľ máte nejaké otázky, tak e, rád na ne zodpoviem. Ďakujem. Thank you very much. Thank you very much, uh, minister. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za prezentáciu. Skôr ako začneme diskusiu, tak e, by som rada ocenila prítomnosť minister, ministra životného prostredia, pána Nemodinova, ministra Bulharska, ktorý je tu dnes s nami e, v rámci príprav na najbližšie predsedníctvo rady, ktorým bude bulharské. Takže vítajte, pán minister. Začneme otázkami. Otázky najskôr položia koordinátory politických skupín. A na úvod vystúpi pán Líze v mene EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán predseda rady, za váš príspevok úvodný. Naozaj podporujem skutočnosť, že klimatické zmeny sú to hlavnou prioritou v rámci vášho výpočtu máme tu všetci e, snahu nájsť rovnováhu e, medzi ochranou, klimat, teda ochranou životného prostredia, a klimatických cieľov, hlavne potom, čo hlasil Trump, že sa stiahnu z Parískej dohody, e, hlavne na to kladie dôraz aj EPP, ale takisto kladieme dôraz na to, aby priemysel sa pohyboval na najpoprednejších miestach technológií, aby EU nezaostávala a to musíme nájsť dobré dobrú rovnováhu, pokiaľ ide o rokovania v rámci trialógu o ETS, pretože parlament a rada je ambicioznejšia v porovnaní s komisiou a parlament chce, aby certifikáty boli e, rušené už na začiatku najbližšieho obdobia. Hovorilo sa o počte 300 miliónoch e, takýchto povoleniek alebo certifikátov. Aj vy musíte byť eh, pripravení rokovať o tejto záležitosti ako predsedníctvo. Eh, pokiaľ ide o otázku ochrany, tak tam je mimoriadne dôležité, aby sme podnikom a firmám dali možnosť tzv. kvalitatívneho posúdenia, qualitative assessment, keď sa automaticky nekvalifikujú na ten zoznam eh, tých firiem, aby mali možnosť to doložiť a dokázať a byť tam eventuálne zaradení a chceme, aby bol zvýšený počet certifikátov a povoleniek zadarmo. Parlament hovoril o 5%. Je to veľmi dôležité pre moju skupinu a boli by sme vďační, keby nám rada vyšla v ústrety a keby nenastojila na tých 2%. Teraz ste práve spomenuli, mali sme tu správu pani Gerling, pokiaľ ide o leteckú dopravu. Aj tu by sme chceli viac, väčšiu mieru ambície eh, a rada prislúbila, že tieto dve témy môžeme spolu viazať. Keď v rámci Európy eh, budeme ambiciožne pristupovať k otázke leteckej dopravy, tak je možné to využiť na to, aby sme riešili konflikt medzi radou a parlamentom, pokiaľ ide o uvoľňovanie alebo úniky uhlíka, carbon leakage. E, hovorili sme o tom, že ide o 1% tých certifikátov a povoleniek a keď sa budeme musieť dohodnúť niekde na škále medzi 2 a 5 1% je podstatnou časťou. Takže prosím, buďte obozretní z pohľadu toho, čo budete schvalovať. Potom pokiaľ ide o LULFC a zdieľanie toho úsilia effort sharing, prosím, postarajte sa na úrovni rady, aby sme neznižovali mieru ambície, pretože z pohľadu Paríža a medzinárodnej diskusie by to istotne potom prinášalo isté riziko. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Dali, mene SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička, vítajte, pán minister je skutočne pozitívne, že vidíme túto mieru ambície zo strany e, estonského predsedníctva s cieľom e, vytvoriť rúžovejšiu budúcnosť pre EÚ, pre inovatívne hospodárstvo a ekonomiku, ktorá sa snaží ochraňovať a zlepšovať životné prostredie. Prešla som si váš program, osobitne časť, ktorá sa sústreduje na inkluzív, inkluzívny a udržateľný EURIP. E, my ako sociálni demokrati súhlasíme s vašou ambíciou e, znižovať emisie CO2, tak ako to bolo dohodnuté aj v rámci Parískej dohody. A je na všetkých inštitúciách v rámci Európskej únie ubezpečiť sa, že prejdeme k niečomu, čo bude skutočne progresívne, ambiciozne a čo prinesie hmatateľné e, výsledky a zmeny, aby to neboli len pekné slova, formulácie na papieri, ktoré budú len zlepšovať e, tú situáciu, alebo u, u, len tak sa tváriť, že zlepšujú ale sú to veci ďalšie, ktoré vyplývajú z vášho programu aj z prezentácie, ktorým sa chcem venovať. Bolo pozitívne, že pokiaľ ide o letecký priemysel a ETS, takže ste ochotní uzavrieť eh, ten trialog v rámci vášho predsedníctva. Chcela by som ale vedieť, ako vnímate priebeh rokovaní a trialogu, pokiaľ ide o ETS, pretože už sa vlečú isté obdobie a naozaj eh, je to pomalé. Tá rýchlosť eh, nie je v súlade s očakávaniami našimi Takisto ste spomínali trh cestnej dopravy. Hovorili ste, že aj tam sa chystáte veľmi aktívne fungovať. Na tomto poli chcel by som počuť viac informácií z vašej strany v tejto veci. A čo je aj zaujímavé, e, vo vašom programe sa zmienujete aj o cieli spustiť diskusie o podpore environmentálne priaznivých a inovatívnych IT riešení. Hovorili ste o nových platformách spolupráce v rámci širšieho prechodu smerom na obehové hospodárstvo a takisto podpora spotreby, ktorá zohľadňuje ekologické hľadisko. Bolo by dobre podeliť sa s nami o podrobnosti, tak aby sme mali lepší prehľad o tom, ako sú nastavené tie vaše návrhy v tejto veci. Ďakujem pekne, pani Dali, pani Görling, mene EKR. Ďakujem pekne. Chcela by som osobne e, vrelo privítať pána ministra na dnešnom výbore. Samozrejme, nebude prekvapením, že môj, moja oblasť e, záujmu sa točí okolo návrhu ETS. A chcem sa poďakovať e, za to krátke, zatiaľ krátke oboznámenie sa, krátke, krátke, krátku dobu, čo sa poznám teraz s estonským predsedníctvom, je to len asi viac ako týždeň, veľmi produktívne obdobie však a myslím, že budeme môcť zvrátiť, e, možno nie tak úplne smerovanie tej lode, ktorá pláva, ale minimálne zrýchliť jej postup. A som rada, že sme stanovili termíny tak pre e, letecký priemysel, ako aj pre ETS a nastavili sme to do konca októbra. Všetci vieme, že je tu nad nami tak povedať príkaz uzavrieť e, ten letecký, letecké odvetvie, hlavne pokiaľ ide o návrh Stop the Clock a chcem, aby sme konali ruka v ruke paralelne, tak aby sme naozaj obidve veci, aj technický priemysel a ETS, uzatvárali v podobnom termíne. Sú tam na to pádne dôvody. E, je tam návrh, o ktorom hovoril aj pán Líze. E, či tu vnímame istú interoperabilitu medzi týmito dvoma návrhmi. Ale takisto si myslím, že nie je dôvod, aby sme si na to dali príliš veľa času. Sú tu existujúce rozdiely a určite časom sa nebudú E, zmenšovať, skôr sa budú prehlbovať a som rada, že aj estonské predsedníctvo to vníma rovnako. Samozrejme chápem, že musíte pristúpiť k zmenám v mandáte a to sa nedá stihnúť zo dňa na deň. E, zriedka sme boli svedkami takéhoto dlhého zoznamu legislatívnych návrhov, ktoré majú tak hlboký dopad ako na životné prostredie, ako aj na samotnú ekonomiku. Takže chcela by som využiť túto príležitosť a e, poželať vám, zaželať vám veľa šťastia a ubezpečiť vás e, o našej podpore. E, jedna moja otázka, väčšinu z tých mojich obáv alebo otázok ste pokryli v e, vašom vystúpení, takže nie je to ani tak veľká otázka, ale každopádne týka sa podpory, propagácie istej synergie medzi týmito balíčkami. To, čo máme predložené, nielen tie dva návrhy v oblasti ETS, ale aj LULUFC, LUCF, effort sharing, vzdelanie toho úsilia. A povedala by som, že jedna z menej úspešných stránok EÚ je schopnosť zosúľaďovať alebo zabezpečovať koordináciu a synergiu, zabezpečiť synergiu medzi týmito balíčkami, dokázať ich vnímať ako jeden celok. Pretože často sme svedkami kolízií, konfliktov medzi týmito balíčkami, je tam interferencia. Čiže ja chcem vedieť od vás, či máte nejaké konkrétne názory ohľadom toho, ako by sme mohli dosiahnuť e, zosúladený celkový balíček e, do konca celého procesu. Ďakujem veľmi pekne, pani Gáning pán Gerbrandy v mene Teda, ďakujem pekne, ďakujem pánu ministrovi Kislovi za jeho prítomnosť a za odprezentovanie e, programu predsedníctva na najbližších 6 mesiacov. Teším sa osobitne na vaše predsedníctvo, po tom, čo som sa pozrel na vašu stránku a videl som, že tam je ten stehlík, krásny stehlík, ktorý je takmer na každej strane ale keď som dostal vaš, vašu tašku predsedníctva, na ktorej sú niektoré zelené prvky, keď to ale obratíte, tak je to úplne zelené. Je to celé zelené, tak dúfam, že takto to bude aj z pohľadu vášho programu e, predsedníctva. Javí sa byť e, zelený kde tu, keď sa na to pozrieme ako z prvého pohľadu, ale potom e, dúfam, že bude úplne zelený. Mám dve otázky. Prvá sa týka biodiverzity. Keď hovoríme o zelenom, o ekologických veciach, tak všetci vieme dobre, že nikdy nedosiahneme ciele stratégie biodiverzity EÚ do roku 2020, ak nezvýšime naše úsilie. Komisia odvedla svoju prácu, ale je tu úplne ticho zo strany členských štátov. Moja otázka znie, čo chystáte sa urobiť v rámci vášho predsedníctva? Možno použijete tohto symbolického Siehlíka, aby ste presvedčili členské štáty, že treba naozaj e, zvýšiť úsilie, tak aby sme dosiahli tie ciele do roku 2020, hlavne pokiaľ ide o tú e, biodiverzitu, hlavne v oblasti polnospodárstva. Druhá otázka sa týka klimatických zmien a sústredenia sa na effort sharing. Všetci sme si vedomi vývoja na svete, e, teda vo svete ako je to s Trumpom, ako je to s Tureckom, ktoré prehodnocuje, e, dúfajme, že nie úplne svoj postoj k Parískej dohode. Dúfame, že teda v Európe nezmeníme to smerovanie a že budeme mať jasne vysnalý signál na úrovni Bonskej konferencie COP. A ten signál zo strany EU bude silný len v prípade, že Oktobrová rada pre životné prostredie si osvojí všeobecný prístup a oktober je za dverami, tak povediac preto je moja otázka, ste optimistom a čo robíte na to, aby ste si zabezpečili všeobecný prístup v rôznych oblastiach klimatických zmien, hlavne pokiaľ ide o vzdielanie toho úsilia v oktobri. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Konečná v mene GUE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte aj mne privítať vás, pán minister, na dnešnom rokovaní. Som rada, že ste tu a musím povedať, že som aj veľmi rada, že aj nastupujúce, respektíve tá ďalšia krajina tria, Bulharsko, pretože tie priority, ktoré máte, ja by som si skutočne prijala, aby boli všetky splnené, ale asi sa všetci zhodneme na tom, že politika je len umením možného a v rámci životného prostredia je teraz toľko rozrobených dokumentov a toľko vecí, ktoré spolu súvisia, že s najväčšou pravdepodobnosťou e, veľkú mieru z nich bude dorobie, do, teda dokončovať aj predsedníctvo po vás. A ja si myslím, že v tomto prípade bude viac ako dôležitá kontinuita, ktorú budeme musieť zachovať na to, aby sme našli, respektíve aby spoločný rámec e, mal nejaký zmysel. Ako kolegovia, ja pevne verím a dúfam, a myslím si, že aj včerajší trialog už naznačil, že by sa nám mohlo podariť ukončiť minimálne trialog GTS, ktorý bude veľmi dôležitý, pretože sa nám ťahá už pomerne dlho z viacerých dôvodov. A to, aby sme uzavreli ETS, aby sme mali všeobecný prístup na LULU CF a na effort sharing, to bude veľmi dôležité, pretože všetky tieto dokumenty nám nadvezujú na zimný energetický balíček, o ktorom predpokladám, že sa budete baviť e, v rámci predsedníctva. Ja sa chcem spýtať, ako vidíte posun v rámci rokovaní na rade o zimnom energetickom balíčku, pretože tam sú tie rozpory ešte oveľa silnejšie, ako ich vidíme v rámci ETS, v rámci effort sharingu alebo LUCF a pritom to všetko navzájom súvisí. Akým spôsobom to chcete teda riešiť? A zároveň jedna podotázka. Vaša pani E, prezidentka, keď predstavovala predsedníctvo, tak povedala, a my to všetci si vykladáme tak z vašej geopolitickej pozície, alebo z toho, kde sa vlastne nachádzate v rámci Európy, chápeme to tak, že potrebujete vybudovať oveľa lepšie prepojenie trhu s elektrinou v Strednej Európe a prispieť k energetickému prepojeniu severu a juhu. A ja sa chcem spýtať, ako to vidíte v tejto oblasti, a kam to teda konkrétne chcete smerovať, e, hlavne pokiaľ ide o energetickú sebestačnosť Estónska a ako by sme vám eventuálne mohli v tom aj pomôcť. Ďakujem. No, ďakujem veľmi pekne. Pán Eichhout, mene zelených. E, ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán minister, za vašu prítomnosť a za to, že ste nám poskytli informácie ohľadom veľmi ambiciozného programu. Myslím, že nevidel som toľko legislatívnych spisov, toľko legislatívnych návrhov v rámci poločného obdobia konkrétneho predsedníctva. 4 mesiace máme na to, aby sme zvládli klimatický balíček, balíček obehového hospodárstva, naozaj aj pokročiť e, vo veci energetického balíčka. To sa netýka len ministrov energii, aj, aj, e, aj Predpokladám, že aj vy tu máte svoju agendu a pani Konečná to správne povedala, že tieto veci sú previazané. Nemali by sme to ponechať len na ministrov energii. A samozrejme, po sa chystá najbližšia klimatická konferencia. A ja by som najskôr chcel poďakovať za veľmi silné vyhlásenia zo strany Európskej rady, pokiaľ ide o implementáciu Parískej dohody a po tom, čo sa z nej stiahol Trump. Je dôležité, že vysielame takýto signál a mám otázku ohľadom kredibility, tej dôveryhodnosti pretože keď Európa za každým hovorí o tom, ako dôležité je implementovať Parížskú dohodu, tak potom vznikne otázka, čo teraz robí Európa doma, vo vnútri, aby sa ubezpečila, že Paríž bude skutočne implementovaný. Môže tu byť veľa otázok, ale sústredíme sa teraz konkrétne na jednu vec a to je Lulu CF. Vieme, že rada, ako dúfame, sa dohodne v októbri na otázke Lulu CF a na tom vzdielaní toho úsilia, fair sharing, ale vieme, že v rámci rokovaní je veľa tak povedať účtovných trikov, ktoré sú vyťahované, ktoré umožňujú Európe nezodpovedať sa za znižujúce sa, znižujúcu sa mieru uchovávania CO2. Vieme, že znižovanie CO2 zo strany Európy klesá a to treba sa za to zodpovedať, hlavne keď chceme chceme byť v súlade s Parískou dohovorom. A prečítam vám článok 5, je dobre si to pripomenúť, kde sa hovorí, že strany dohovoru by mali prijať kroky, ktoré zabezpečujú to, že budú tieto rezervoáry alebo tieto uskladnenia CO2 fungovať. Ako chcete zabezpečiť, e, že budeme konať v duchu tohto článku, keď e, to zúčtovanie, alebo to vyúčtovanie, alebo teda vykazovanie tých hodnot CO2 nie je správne. E, ako zabezpečíte, že budeme mať súlad s týmto článkom 5, lebo potom vznikne tu problémy z tej dôveryhodnosti. Budeme viniť Trumpa, my sami nebudeme konať v súlade s článkom 5 tejto dohody. No, ďakujem pekne, eh, pán Eichhout, pani Dornano, v mene ENF. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj pánovi ministrovi, že tu je s nami. A vy ste povedali, že klimatické zmeny, e, teda tam hlavná téma je Parížska dohoda. A u nás v Európskom parlamente my sa venujeme tiež e, Parížskej dohode a teda odsudzuje, odsudzujeme e, environmentálnu, environmentálnu, politiku Trumpa. Ale e, treba sa poučiť aj z toho, z tej Parískej dohody. A teda chcem sa spýtať, e, pripravujeme, alebo vieme si predstaviť nejakú novú medzinárodnú e, dohodu v rámci organizácií, kde USA sú členom napríklad CAP, e, teda IKO, a IMO, to všetko sú organizácie, ktoré majú e, právomoc bojovať proti klimatickým zmenám v rámci svojich kompetencií a potom jeden z hlavných, e, jedna z hlavných právomocí alebo úloh estonského predsedníctva je podpora obehového hospodárstva, konkrétne e, riadenie odpadového hospodárstva si tam spomínali. Takže dúfam, že e, pripravíte E, isté e, návrhy v tejto oblasti. V Talíne ste mali e, veľmi ambiciozne postupy v posledných rokoch a teraz chcem sa spýtať, aké dobré postupy chcete zdieľať s inými členskými štátmi, pokiaľ ide práve o toto odpadové hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme uzavreli prvé kolo otázok zo strany koordinátorov. A teraz by som vás rada vyzvala, pán minister, aby ste odpovedali na otázky. Um, thank you, ladies and gentlemen. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Zohľadníme všetky vaše pripomienky a vyjadrenia. Ja um, chápem, že vám prípada náš program ambiciózny. Tiež eh, beriem na vedomie, že chápete technické a právne problémy, ktoré pred nami ešte stále stoja. Môžem vás ubezpečiť, že si uvedomujeme túto komplikovanosť, ale zároveň sa budeme snažiť na rade eh, robiť naozaj maximum. Všeobecná otázka bola čo dokážeme urobiť. My môžeme samozrejme organizovať maximum bilaterálnych stretnutí, môžeme sa stretávať a hovoriť so všetkými členskými štátmi. To je vec, ktorú môžeme urobiť, môžeme hľadať takýmto spôsobom riešenia. A to isté sa týka procesu trialógu. Tam by sme mali byť trpezliví, mali by sme si nájsť čas a vynaložiť snahu. A pokiaľ ide o konkrétne otázky, začal by som otázkou pana Lízeho, ktorý hovoril o klimatických záležitostiach ETS v oblasti letectva. Ako som už povedal, my sme zabezpečili vypracovanie teda zabezpečili sme rokovací mandát e, v júni ešte za malckého predsedníctva. No, takisto považujeme rýchlu dohodu v tejto veci za veľmi dôležitú e, z hľadiska istoty pre hospodárske subjekty v tejto oblasti. Ďalej e, chceme aby sa pracovalo smerom k vytvoreniu celo svetového, celosvetovej platformy ešte pred e, stretnutím IKA v roku 2021. A všetky podrobnosti budú predmetom rokovaní e, počas trialógu. Tiež e, berem na vedomie vašu obavu. Na jednej strane zachovať mieru ambície, na druhej strane um, zvážiť aj rizika pre určité odvetvia, ktoré s nami v tomto procese budú spolupracovať. Ehm, pani Tali, pani Gerling sa pýtali tiež na klimatické záležitosti. Ako bolo spomenuté, my sa chceme dopracovať k všeobecnému prístupu v oblasti LULUCF a nariadenia o zdieľaní snahy o ďalbe bremena. Tieto dve veci by sme radi riešili spoločne. A zároveň s návrhom na revidovanie Európskeho obchod- e, systému obchodovania s emisiami by tieto tri návrhy pre nás mali byť e, prioritou pri implementácii klimatického a politického rámca EU do roku 2030. Máte pravdu, pani Görling, že synergia medzi klimatickými záležitosťami existuje a treba zohľadňovať výsledky vašich rokovaní. Treba tiež e, hľadať e, komplexné riešenia. Pán Eichhout vy ste sa konkrétnejšie pýtali na LULUCEF. Ako som spomenul, predsedníctvo intenzívne pracuje na návrhu nariadenia o LULUCEF. A ako ste povedali, ehm, zároveň s revíziou nariadenia o ETS a o ďalbe bremena by sme mohli aj e, v návrhu e, o Luluce naplniť záväzky členských štátov vyplývajúce z e, Parížskej dohody. A počas rokovaní, musím povedať, sme sa snažili hľadať rovnováhu, snažili sme sa udržať tú úroveň ambícií na rovnakej úrovni, teda na, v rovnakej mere intenzity. Hoci je veľmi dôležitá tá ambícia, takisto je treba prihľadať na tie, tak, povedať, tak povedať, účtovné záležitosti, tie technické záležitosti. A tieto účtovné kalkulácie, tak povedať, budú musieť podporovať tieto naše ambície. A my sa budeme snažiť samozrejme, aby sme sa vyhli akýmkoľvek eh, eh, otváraniu akýkoľvek zadných vrátok. Pán Gerbrandy a pán Eichaut upozornili na význam medzinárodných rokovaní o klíme. Nedávne ohlásenie prezidenta Donalda Trumpa udelilo vážny vážnu ranu procesu rokovaní. Ale na druhej strane nás e, potešila reakcia väčšiny medzinárodnej komunity vrátane Európskej únie aj členov, ale tiež e, reakcia firiem a ostatných zainteresovaných podnikateľského sektora, ktorí e, potvrdili, že chcú naďalej splniť záväzky, na ktorých sme sa dohodli v Paríži. Nám pôjde o to, aby sme záväzky v oblasti znižovania emisie skleníkových plynov dodržali. V novembri v Bone bude COP23 a my by sme chceli, aby Európska únia naďalej prinášala dostatočný príspevok k operacionalizácii tejto dohody, aby navrhla riešenie všetkých um, bodov, na ktorých sme sa dohodli v Paríži, tak aby sme na, zase na stretnutí zmluvných strán v Bone mali v rukách niečo reálne. Pani Toráno, ďakujem za vašu otázku týkajúcu sa balíka o balíka legislatívy o odpadoch. My sme odhodlaní pokračovať v rokovaniach s parlamentom a dúfame, že dosiahneme aj politickú dohodu do konca tohto roka medzi parlamentom a radova. Pre Estonsko Otá- e, pre Estonsko otázka odpadov, nakladania s odpadmi. Tu by sme napríklad chceli um, približiť náš systém nakladania s obalmi, ktorý funguje od roku 2005. A mnohé členské štáty a zainteresovaní nás navštívili, aby sa e, aby zistili, ako funguje táto naša organizácia zberu obalov, odpadových obalov. Pán Gerbrandy a pani Konečná, vy ste sa pýtali na balík týkajúci sa energetiky v zime. My sa budeme snažiť zabezpečovať kvalitu a efektívnosť budeme chcieť dosiahnuť praktické výsledky a rozvíjajúc činnosť malského predsedníctva, estonské predsedníctvo sa bude snažiť e, dosiahnuť pokrok v návrhoch na čistú elektrinu. Osobitne um, konštrukcia elektrorozvodnej siete, to je základný stavebný kameň Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne a kolegovia, teraz prístupme k druhému kolu otázok a odpovedí. Prvým rečníkom je pani Šer Pírik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj predsedovi rady za to, že som prišiel. Ja mám otázku, ktorú kladiem častejšie, ale teraz je relevantná, osobitne relevantná. Ide o to, že Európska komisia 6. júna 2017 predstavila akčný plán pre prírodu, ľudia a ekonomika, kde sú štyri priority, ktoré sa týkajú e, implementácie európskej e, legislatívy v oblasti prírody. A k tomuto máme rôzne iniciatívy, e, Energetická únia, energetické projekty, napríklad Centrála pre udržateľnú energetiku v Severnom Ja sa chcem spýtať predsedníctva, ako vidí význam e, v tejto oblasti, napríklad obmedzenie rybolovu e, a e, podpora veľkých projektov v oblastiach Natura 2000. Ako toto chcete riešiť vo vašom polroku? A prečo sa pýtam túto vec? My, ako ste povedali, budeme teraz hovoriť o technických a um, tých právnych detailoch realizácie. A preto by som sa chcela spýtať, či plánujete komunikovať s kom, e, s občianskou spoločnosťou e, napríklad e, tých, ktorí bojujú za čisté prostredie, susedskými organizáciami. My sme nedávno boli v Nemecku, kde sme, v Nemecku, kde sme hovorili aj o uplatňovaní usmernení. Bol tam aj Roberto Delgado del Rosa, najdôležitejší význam, najdôležitejšia osoba, ktorá príde aj do Holandska. Ja som za ochranu prírody ale na druhej strane teraz e, musíme e, začať e, krútiť tými gombíčkami, teda budeme musieť plánovať zo široka, pretože sú tu aj sociálne a ekonomické ohľady, na ktoré sa neprihľadalo a tieto bude treba riešiť. Thank you very much. Ehm, ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Barnie, podpredseda Ďakujem pekne, ako ste povedali, tých 6 mesiacov vašho predsedníctva bude dôležitých 6 mesiacov, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Máme tam COP23 v Bohne v novembri a takisto aj medzinárodný summit o klime v Paríži, ako to oznámil e, e, poslednej 20 francúzsky prezident Macron. Takže je to predsedníctvo v tomto období, ktoré naozaj bude rozhodujúce, pretože ako ste vy pripomenuli, predseda, teda prezident Trump rozhodol, že USA odstúpia od Parískej dohody napriek tomu, že celý svet podporuje Parísku dohodu. A je to taký veľmi protekcionistický alebo izolacionistický prístup zo strany e, Trumpa. A aj občianská spoločnosť, aj e, veľká časť amerických štátov e, v rámci USA <coughs> sa mobilizujú proti tomuto rozhodnutiu. Takže myslím, že estonské predsedníctvo by malo e, prijať nejakú iniciatívu, aby v rámci COP23 a takisto aj v rámci medzinárodného samitu v Paríži sa prijali spoločné iniciatívy s podnikmi, s e, americkými mestami, americkými štátmi, ktoré sa rozhodli v tej dohode zostať, v tej dohode, ktorú podpísalo v roku 2015 Obama. Takže chcem sa spýtať, ako konkrétne si predstavujete ďalšie kroky tak, aby tento dialog s Američanmi, ktorí sú za Parížskú dohodu, mohol počas tých 6 mesiacov prebiehať. Ďakujem very much. Uh, Gerling. Ďakujem veľmi pekne, pani Gerling. Nie, dobre. Pani Meissner. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pán minister. Som tu, ešte mám otázku k téme, ktorú práve riešime. Je to oznámenie komisie. Ide o oceánov, oceány, Ocean Governance Samozrejme, Severné more nie je oceánom, ale je to veľké more a máte tam aj dlhé pobrežie. Viem si predstaviť, že ako minister životného prostredia ste do toho zapojení. Chcem teda vedieť, či počas vášho predsedníctva bude nejaké zasadnutie ohľadom konferencie OSN o oceánoch. E, to bolo na Malte, nie na Islande. Ja sa ale pýtam, akú úlohu bude zohľadať vaše predsedníctvo, zohľať vaše predsedníctvo, pokiaľ ide o zdravie oceánov Nepýtam sa to len preto, že je to veľká téma, ktorou sa zaoberáme aj v tejto chvíli na výbore a spracovávame ju. A týka sa to ale aj Severného mora, kde sami žijete, nie je v dobrom stave. Sice sú tam no, emisie oxidov na 0,1%, na 0,1%, takže tam je zlepšenie, ale akú to bude zohrávať počas vášho predsedníctva. Thank you very much. No. Ďakujem. Pani, e- pán Ek. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, za vašu dnešnú návštevu. Aby ste nás tu dnes informovali o vašom ambicióznom programe. K otázke, e, pokiaľ ide o správu kolegu Seba Densa, tak e, komisiu vyzýva okrem iného aj k tomu, aby sa zamerala na otázky emisí metanu. Vieme, že 25 krát škodlivejšie účinky má metán v porovnaní s inými plynmi z pohľadu emisí a vieme, že metanové emisie e, sú vyvolávané aj chovom zvierat, hospodárskych zvierat. Moja otázka znie, budete sa cieľene zasadovať za to, aby ste redukovali takéto emisie metánu a máte odvahu na to, aby pri týchto cieľoch redukcie a znižovania, aby ste teda zároveň znižovali aj stavy hospodárskych zvierat v chovoch, čo by malo ďalší pozitívny účinok a síce vám pripomeniem e, v tejto súvislosti zaťaženie spodných vôd, strata biodiverzity, multirezistentné kmene, ktoré hlavne v rámci systémov intenzívnych hospodárskych chovov sú vyvolávané takéto multirezistentné baktérie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Pán Faria. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Kistler, vítajte na našom výbore. Ďakujeme za mieru ambícií, ktorú v mene Estonska pred, e, ste prislúbili v oblasti klimatických zemí. Sme Eh, nedávno počuli, že Spojené štáty sa teda vystúpili z Parížskej dohody kolegyňa, kolegovia hovoria, že sa proti tomuto rozhodnutiu postavili rôzne eh, organizácie občianskej spoločnosti a mesta. Eh, ja by som sa chcel spýtať, komisia bude príjmať stratégiu pre redukciu plastového odpadu v moriach a my očakávame, že bude stanovený harmonogram a konkrétne opatrenia, ako aj prehľad existujúcich politik a nástrojov. Tento problém plastu v moriach však e, vyžaduje globálnu dozvu, pretože každú minútu sa do mori dostáva milión plastových fľaš a toto je obrovská kríza. Takže, drahý minister, ako minister po, e, životného prostredia pobrežnej krajiny, ako bolo povedané, mohli by ste prosím priblížiť konkrétne priority estonského predsedníctva v tejto oblasti, teda ako chcete e, prispieť k ochrane našich oceánov, morského prostredia a tiež e, čo, e, s čím pôjdete na Maltu na konferenciu oceánov v budúcom roku. Ďakujem veľmi pekne, pán Faria. Teraz pani Guteland. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán minister za to, že ste sem dnes prišli. Ja chcem povedať pár slov o ETS a solidarite. Solidarita v Európskej únii v oblasti klimatickej politiky znamená, že celá spoločnosť by mala prispievať k našej spoločnej snahe bojovať proti globálnemu oteplovaniu. Všetky sektory tu nesú určitú zodpovednosť a tam patrí aj sektor námornej dopravy, čo je v súčasnosti jediný sektor, ktorý nemá ani konkrétne ciele ani opatrenia, ktorými by chcel znižovať eh, klimatické teda emisie eh, skleníkových plynov a pritom je to sektor, ktorý prispieva veľkou mierou a eh, očakáva sa vysoký nárast až od 250 do roku 2025. Pardon, 2050. Takže otázka je, či sa dosiahne zapojenie tohto sektora do boja proti klimatickým zmenám. Ale solidarita znamená, že nikto nezostane pozadu a prechod na udržateľnú spoločnosť bez eh, uhlíka nemôže, nemôže zabúdať na nikoho, osobitne zamestnancov v odvetiach, ktorých sa toto dotkne. Takže je treba eh, vytvoriť určitý fond, ktorý by podporoval vzdelávanie, mobilitu pracovných miest, tvorbu pracovných miest a zabezpečovala by v dekarbonizácii a prechode na nové hospodárstvo nikto nebol ponechaný bez pomoci. Ja sa chcem spýtať, ako rada e, nakladá s, tvojmi, s týmito dvomi dôležitými otázkami v rámci záležitosti ETS. Ďakujem. Teraz pán Jo Leinen. E, Áno, srdečne vás vítam, pán minister. Pán Gerbrandy Eh, chválil eh, vašu tašku, ja chválim aj vašu kravatu. Za každým dostávame kravatu, ktorá je takmer nepoužiteľná. A vaša nielenže je pekná, ale aj veľmi použiteľná. <laughs> Takže gratulujem k výberu darčekov. Tým otázkam COP23 bude pre vás skúškou, skutočne. Uvidíme, ako budú konať Spojené štáty, možno aj Turecko. A ostatní eh, budete musieť tvoriť nové aliancie spojenectva a možno je čas znova dať dohromady koalíciu vysokoambicióznych e, štátov, vrátanie neštátnych aktérov, ako to bolo spomenuté. E, so záujmom som si prečítal váš návrh ohľadom e, ekoinovácie. Tam môže Estonsko veľmi prispieť. Aj pokiaľ ide o smernicu o ekodizajne, tá nám dáva možnosť už vopred produkty nastaviť a vyrábať dobre, kvalitne a tam, tam, tam je veľa potenciálu e, v digitalizácii produktového sveta, sveta služieb. Európa musí ponúkať viac. E, rád by som sa spýtal k veci ochrany prírody. Máme tam akčný plán, ale nemáme peniaze. A vaše predsedníctvo začne diskutovať o najbližšom finančnom rámci a keď k tomu príde, tak musíme naliehavo dať viac peniazy na biodiverzitu a ochrany do ochrany prírody a pokiaľ ide o politiku polnospodárskú, tak e, musí e, tie prostriedky byť presunuté medzi tými dvoma piliermi, prvým a druhým, tak aby sme mali dostatok prostriedkov na toto. Ďakujem. Uh, <coughs> um, Ďakujem pekne, tiež ma teší, že tu dnes ste a ja ako britský socialista e, som veľmi rád, že tu ste, pretože po opačnom prípade sme museli počúvať Michaela Gova. Uh, a teraz pred dvoma hodinami sme tu hlasovali o LUCF a boli ľudia, e, ktorí chceli rozriediť ambície návrhu komisie, ale tu na výbore Envy sme to jasne e, porazili tieto snahy, takže tak ako Bas zo zelených, z frakcie zelených povedal, chcem aj ja vás poprosiť, aby sme naďalej v rámci toho návrhu LULCEF boli ambiciozni, e, či tu v parlamente alebo na rade. A spoločne sa budeme snažiť v rámci všetkých politických skupín, aby sme sa snažili, aby sme podporovali konštrukciu e, e, budov z dreva v rámci a To je jeden zo spôsobov, ako bojovať proti klimatickým zmenám, pretože takéto drevené e, budovy e, vlastne vykonávajú sekvestráciu CO2 podobne ako e, stromy. Čiže keď môžeme nahradiť betón drevom, vždy je to pozitívne. Momentálne najvyššia drevená budova na svete je v Kanáde, má 18 poschodí, vykonáva sekvestráciu uhlíka a teda nahrádza e, e, ocel a beton a vo Viedni budúci rok bude najvyššia budova, bude mať 24 poschodí, takže u nás v Európskej únii sa tiež na tom pracuje a to ma teší. A chcem vás poprosiť, aby ste aj vy podporovali e, budovanie drevených budov v rámci EÚ, ak je to možné. Máme takú zvláštnu situáciu, že čím, je, čím krajina má viac e, lesov, tak tým menej má vysokých drevených budov. Napríklad v Škandinávii máme veľké zdroje dreva, ale momentálne máme tam žiadne vysoké drevené budovy a to sa musí zmeniť a samozrejme súvisí to s rôznymi reguláciami, napríklad protipožiarnými, čiže čokoľvek, čo môžete vyspraviť v prospech e, tohto trendu, ako sme spravili to aj my v rámci dnešného hlasovania LUCF, e by bolo vítané. Ďakujem pekne. Ešte sa hlási nejaký ďalší kolega. Ak nie, tak druhé kolo otázok je hotové. Nech sa páči, pán minister. Thank you. Uh, many complicated issues, but I... Uh, Ďakujem pekne, tie témy sú celkom komplikované, viacere, ale budem sa snažiť eh, odpovedať na vaše obavy, ktoré zazneli. Poprvé, Otázka pána Šrek Pírka. Teda pani Šrek Pírik, ovej. A pokiaľ ide o teda tých jednotlivých aktérov, na čo ste sa pýtali, súhlasím, že ak chceme byť úspešní, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, musíme zaangažovať do všetkých aktérov, Všetci si musia uvedomiť, že používanie alebo využívanie aktivity je správne. V tomto zmysle by sme mali zaangažovať do každého procesu všetkých jednotlivých aktérov. Musíme s nimi diskutovať o výsledkoch v sociálnom, spoločenskom živote, o dopadoch na jednotlivých na jednotlivé priemyselné sektory, iba ak takto s nimi budeme o tom schopní diskutovať, až vtedy ich môžeme vlastne e, z nich spraviť našich spojencov, tak povediať, a potom môžeme byť spoločne úspešní. Rada prijala závery, pričom podporuje nový európsky akčný plán, v rámci ktorého hovoríme o tom novom druhu hospodárstva a žiadame komisiu, aby monitorovala realizáciu tohto akčného plánu v spolupráci so slovenskými štátmi a s inštitúciami. A viem, že Európsky parlament takisto tento akčný plán podporil a takisto ten prístup s viacerými aktérmi, pokiaľ je implementáciu. správania, pokiaľ ide o diskusiu alebo dialog s priemyslom v rámci USA, my budeme mať neformálne stretnutie ministra životného prostredia v Taline už tento týždeň a v piatok budeme diskutovať o situácii v medzinárodných klimatických rokovaniach a teším sa na konštruktívne rokovania a na to, že zaangažujeme mnohých e, aktérov aj v rámci USA do tohto procesu, ktorí to vnímajú podobne ako my. že sa k tomu dopracujeme, tomu dopracujeme v tejto e, téme ku konkrétnym riešeniam a dohodám. Pán Faria, vy ste sa pýtali na stratégiu pokiaľ o plasty. Ako ste povedali, naozaj e, plasty sú všade okolo nás. A súhlasím s vami, že odhady sú také, že pokiaľ budeme pokračovať týmto tempom aj naďalej, plastov v oceánoch by mohlo byť ešte viac. Viac dokonca ako rýb. A je teda veľmi dôležité v tejto veci konať. A práve tá stratégia pre plasty bude v tejto veci dôležitým e, nástrojom. Teraz očakávame e, výsledky k tej práci, ktorú vykonáva komisia. Momentálne pripravuje plastovú stratégiu a aj ten odpadový balíček svetovej si zohráva dôležitú úlohu. Takisto ste sa pýtali, pýtal sa pani Meissner, pokiaľ ide oceány, vo všeobecnosti náš, konkrétne aj pokiaľ ide naše úloh nášho predsedníctva v tejto téme. My sa určite zúčastníme na tej konferencii náš, náš oceán, ktorá sa skutočne na Malte a som veľmi rád, že som rád, že táto téma získava viac pozornosti, tá je naozaj veľmi potrebná, pretože tých hrozieb je tu veľa, pokiaľ ide o zdravie oceánov. A u nás na pobreží máme eh, tiež veľa, eh, alebo veľa kilometrov pobreží, takže táto téma je práve nás mimoriadne relevantná a tešíme sa, a teda chcem sústrediť aj na implementáciu, pokiaľ ide o cieľ trvalo udržateľné rozvoja číslo 14 uh, júnová konferencia OSN, pokiaľ ide o oceány, uh, pomohla uh, eh, pritiahnuť pozornosť verejnosti k stavu našich oceánov. a aj môj predchádza, predchádza Marko Pomeranc, bývalý minister e, životného prostredia v Estonsku, e, mal tam funkciu predsedu tejto organizácie, takže my e, najďalej budeme určite aktívni v tejto oblasti. Pán Brennan. Vy ste sa pýtali na F. A spomínali ste to, že by sme mali byť ambiciozni v tomto procese. A ako už bolo povedané, je to veľmi technická záležitosť, komplikovaná záležitosť. a lepšie využívanie tých drev, drevených výrobkov alebo dreva celkovo, to je dobré riešenie pre mnohé členské štáty. Určite takýmto spôsobom sa bude reagovať na rôzne požiadavky alebo obavy členských e, štátov. Ja som rád, že ste spomenuli tie drevené domy, pretože u nás doma v Estonsku máme celkom úspechy, pokiaľ ide o práve túto oblasť a Estonsko je lídrom v rámci EÚ, pokiaľ ide o export drevených e, domov. Aj keď musím priznať, že vaša poznámka tiež platí, pokiaľ ide aj o Estonsko, teda že exportujeme a sme v exporte teda veľmi úspešní, ale až tak e, veľmi nezme úspešný, úspešní alebo aby sme nepokladali našu vlastnú krajinu. Ďalej pani Gutland. sa zapýtala na ETS a na rôzne sektory v oblasti dopravy. Chápem, aké máte obavy a uznávam, že tam je istý problém. Rôzne sektory dopravy môžu mať isté obavy, pokiaľ ide o rôznu možnú e, nerovnoprávnosť, pokiaľ ide o prístup jednotlivým sektorom. E, teda že sa pristupuje k rôznym sektorom odlišne. A toto sa týka aj letectva, týka sa to železníc, týka sa to námornej prepravy a my si myslíme, že riešenie e, v prípade námornej dopravy musí byť e, globálne a diskusia o tomto by mala prebiehať v rámci IMO. A pán Leinen, vy ste sa pýtali na dostupnosť finančných zdrojov v rámci financovania ochrany prírody. Súhlasím, že to je veľmi dôležitá téma a je dôležité v rámci nového finančného rámca sa takto téma venovať. E, hovoríme o našej priorite ekoinovácii, tak aby sme našli dobré riešenia v tejto oblasti, teda financovania ekoinovatívnych projektov. Ako im pomôcť, aby sa naštartovali, aby tam boli dobré podporné programy. teda ak by boli takéto dobré e, podporné programy, tie by mohli dosiahnuť e, veľké veľkú zmenu v mnohých sektoroch. Takisto eh, boli otázky, pokiaľ ide o energetiku a ďalšie témy, súvisiace témy, ktoré spadajú pod zodpovednosť mojich kolegov v estonskej vláde. A a na tieto otázky odpíšem písomne, rád poskytnem vám teda tieto dodatočné informácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za to, že ste dnes prišli. Želáme vám veľa šťastia počas vášho predsedníctva a spoliehame sa na vás, pokiaľ ide o presviečanie vašich kolegov, že môžeme spoločne postupovať čo najlepšie na prospech všetkých v tých dôležitých veciach, eh, na ktorých pracujeme. Ďakujem ešte raz a veľa šťastia vo vašom predsedníctve. Ďakujem pekne. Teším sa na spoluprácu.